správa prináša pozitívne poznatky. Vyrovnali sa nerovnováhy a určité neistoty, ktorým čelili domácnosti, e, sa odstránili. Rýchle pôžičky, ktoré súviseli s úrokovými sadzbami, na jednej strane to pomohlo, ale Videli sme aj úplne hrozné úrokové sadzby, ktoré viedli k vysokému zadlžovaniu sa ľudí a dokonca aj k väzeniam pre dlžníkov. To sú tragédie. Tragédie v dôsledku toho trpí kvalita života ľudí, zdravie. Nechceme takých, ktorí v banke si chcú len pomôcť zo svojich ťažkostí, ale nepozerajú na ľudí. Potrebujeme ochranu pre tých ľudí, ktorí si berú všelijaké rýchlo pôžičky a potrebujeme okresať takýto škodlivý biznis. Ja by som žiadala podporu, aby sme zakázali takýchto finančných žralokov. Pán Schaffhauser, nech sa páči na jednu minútu. Pán Draghi, dovolte mi vyjadriť veľký obdiv, aká odvaha pred veľkou finančnou krízou ktorá sa očakáva zo strany všetkých odborníkov. Vy ste nám prišli povedať, že všetko je v poriadku. Vy by ste mali vedieť, a vy to viete, že bolo treba mať federálny rozpočet pre euro a nikto nechce takýto rozpočet. Mali ste tu však možnosť, bolo treba využiť centrálnu banku, ten projekt, ktorý predstavil eh, prezident BPI, na to, aby sa financovali reálne hospodárstva krajín juhu, aby sa znížili tie rozdiely. Táto politika v roku 2012 nechceli ju Nemci a dnes ste nakúpili 2500 miliard e, dlhov a výsledok je, že máme väčšie dlhy, menej vytvárania bohatstva a väčšie deficity. Je to jednoducho veľký krach. Pán Marias. Vážený pán Draghi, eurozóna naozaj potrebuje okamžité zmeny. Musíme prestať s takýmito dohodami, ktoré sú nevhodné z ECB sa má požičať až v tom poslednom prípade naozaj na konci. Mali by mať e, štáty možnosť mať vlastnú menu, politiky vlastnej meny do takej výšky, ktoré by korešpondovali s e, výškou kapitálu, ktoré vložili do ECB. Máme tu Nemecko, európska krajina, ktorá získava z takéhoto systému a ostatné krajiny sa zadlžujú. Európska centrálna banka a vy osobne naozaj by ste sa mali ospravedlniť Grékom, pretože vy a Trojka ste nás zaťažili memorandom, aby ste zachránili zahraničné banky. Pán Van Dalen na jednu minútu, nech sa páči. Vážený pán predseda, Európska centrálna banka minula 4 bilióny eur, čo je viac ako nemecké HDP. Boli to lacné peniaze, dobre pre Francúzsko a Taliansko a rozhodli sa neuvie žiadne štrukturálne reformy. Teraz majú vysoké dlhy, vysokú nezamestnanosť a nakoniec aj vysokú nezamestnanosť mladých. Aj banky môžu za takéto lacné peniaze, pretože s tým súvisia úrokové sadzby, ktoré nás dohnali do problémov a šetriť, to sa už nikomu neoplatí. ECB je jednoducho príliš veľkorysá, príliš meká vo svojich politikách. Mali by sme sa si uvedomiť, aký účet nám za toto vystaví hospodárstvo. Vlády potrebujú reformovať. Musia reformovať nie v zmysle transferovej únie, ale v zmysle efektívneho vládnutia, lepšieho výberu daní a trvalého udržateľného spôsobu konania. Ďakujeme pekne. Teraz je spontánna rozprava, tzv. catch the eye. Iba jeden kolega sa prihlásil o slovo. 650 krokov a to vyústilo do jednotného vyhlásenia. Takéto inštitúcie dozerajú na trh a riešia krízu. Takéto niečo je naozaj nie odporúčania hodné a ja si myslím, že napriek alarmu, ktorý tu jasne zaznel a Európsky dvor auditorov sa vyjadril, nedbalo sa na to rozsah možných zodpovednosti za škody pohltil európsky sociálny systém a neb- konalo sa pre banky, aby sa zachránili, aby sa rozvinulo, rozvinuli ďalej, aby rástli. Európska komisia takisto za to môže a Európska rada sa musí spolu zodpovedať. Po, nazvime veci pravými menami. My, ktorí zastupujeme skutočných ľudí, Mm, vyhlasujeme, že obyčajní ľudia trpia takýmto hospodárstvom. Vy jednoducho trháte hospodárstvo na kusy. Pán Dobro, Dombrovský, nech sa páči, máte slovo za komisiu. Vážený pán predseda, vážený pán predseda Draghi, ctené poslanky, nectení poslanci, v úvode som hovoril o konštruktívnom zainteresovaní sa, takisto vy v Európskom parlamente, aj Európska centrálna banka za ostatné roky. Hovorili sme o konvergencii a správa pána Mata ukazuje, že takto to aj vyzerá v praxi. Ale v záverečných poznámkach sa vrátim k niečomu inému, čo tiež správa uvádza, a to sú obavy, že treba finančnú integráciu, okrem iného, aby bolo možné presunúť inám monetárnu politiku, robiť ju inak a takisto završiť eh, trhy, jednotný trh a bankovú úniu. Chcel by som poukázať, že z 13 legislatívnych návrhov, ktoré predložila komisia ku kapitálovým trhom a únii kapitálových trhov, boli prijaté iba tri návrhy a politická dohoda e, ešte stále nie je. Európa podporuje projekt únie kapitálových trhov, ktoré trhy prehlbia, zintenzívnia ich spoluprácu, čo bude na osoch Európe v medzinárod- na medzinárodnej scéne. Ďakujeme vám. Tým e, teraz dostáva slovo pán Draghi k správe o výročnej správe ECB za rok 2017 a ešte predtým sa vyjadrí pán, e, na konci pán Mato. Ďakujem pánu Matovi, hovorí pán Draghi, za jeho správu naozaj ďakujem za všetky komplimenty, ktoré tu odzneli voči ECB. Zareagujem aj na kritiku. V prvom rade IDIS. IDIS e, bol vždy podporovaný zo strany ECB. Poviem k tomu tri veci. Akákoľvek cesta nám dovedie k IDIS, záverečný cieľ je mať IDIS, ktorý je e, zábezpekou, poistkou a ktorý bude vždy na našej strane. Cesta k takémuto cieľu nie je jednoduchá, to všetci vieme, a rozličné kroky, oddialenia, e, kompromisy pri rokovaniach sú jednoducho nevyhnutné. Ale smernica ktorá hovorí o záverečných výsledkoch, smer, za, smer k cieľu, ten by vždy mal byť prítomný. Ako pôjdeme ďalej, to musíme ešte zvážiť. Dôležitá vec je, že vy budete mať k tomu hlavné slovo, ale nemali by ste nikdy prijať kompromis, čo sa týka finálneho cieľa. Tretia vec, o ktorej chcem hovoriť v zmysle IDISu, že sa nezdá, že by sme napredovali na tejto ceste zdá sa, že sa všetci snažujú, snažia znížiť riziko. Ešte treba urobiť viac, hoci sme riziko už znížili. Európska centrálna banka videla pri mnohých príležitostiach na rôznych miestach, že zdieľanie rizika prispieva k znižovaniu rizika. Takže tieto dve eh, ramena tejto cesty ktoré obe mienia, mieria k záverečnému cieľu e, generalizovanej poistky. Obe musia pomáhať dostať sa k cieľu. Čo sa týka ekonomických účinkov politiky ECB, porovnávať e, eurozónu s takými časťami sveta, kde nie je euro, alebo tvrdiť, že pred eurom bol svet úžasný a nádherný. Nemyslím si, že takéto porovnávania ehm, by odzneli v mojich prejavoch. Nebolo to fantastické. A najmä tie krajiny, ktoré sa najviac ťažujú na euro, tam to vôbec pred eurom nebolo také krásne. Porovnal by som to radšej so Spojenými štátmi americkými. Aj niekto iný už o tom hovoril v 98. zamestnanosť v eurozóne bolo 51,8 a teraz je to 67,3 Najvyššia zamestnanosť, odkedy eurozóna vznikla. V Spojených štátoch to bolo 73,9 v roku 1998 a dnes to je 70,6 Čiže sa to znížilo. Zamestnanosť v USA sa znížila pracovné miesta, ktoré sa vytvorili v eurozóne za toto obdobie, 19,8 milióna pracovných miest a v Spojených štátoch 17,2. Jasné, že treba porovnávať s opatrnosťou obozretne, pretože treba štandardizovať jednotky, ale to isté vidieť pri číslach zamestnanosti, keď jednotkou sú milióny. Keď ma žiadajú, aby som pomenoval vedľajšie účinky monetárnej politiky v eurozóne, moja odpoveď je, že hlavné vedľajšie e, účinky sú, že od roku 2013 sa boli zlé a teraz 99,6 milióna miest nových pracovných miest, to je hlavný vedľajší účinok a dôsledok. Ďalšie otázky, ktoré súvisia s prítomnosťou opatrení pre finančnú stabilitu. Treba povedať, že v niektorých oblastiach eurozóny sme si všimli, že sa vyhodnocovania e, flexibilizujú. Aj pri nehnuteľnostiach je to vidno pri bytoch, rezidenčných oblastiach, v niektorých e, segmentoch trhu s dlhopismi, ale sú z týchto rizik niektoré schopné generovať riziko, ktoré by bolo systémové? Odpovedie nie. Samozrejme, že monitorujeme a veľmi, veľmi pozorne sledujeme všetky tieto oblasti, ktoré reagujú na lokálnu situáciu, ale to nemôže byť podnetom na zmenu generalizovanej monetárnej politiky. Národné vlády majú predsa makroprudenčné nástroje, prudenciálne nástroje a reagujú na národnej úrovni svojimi nástrojmi spolu s ECB. Vo všeobecnosti, aká je úloha ECB? Niekto to tu tak sformuloval. Ja si myslím, že to spravodajca veľmi dobre sformuloval. Európska centrálna banka má svoju úlohu, ale nemôže plniť úlohy o iných, ktoré majú plniť oni. ECB má úlohu v menovej politike a to je opísané v jej mandáte. Nemôže urobiť prácu za všetkých ostatných aktérov. V tomto zmysle pri mnohých príležitostiach, dokonca aj dnes ráno som povedal, že ešte sme nedosiahli plný benefit, plný účinok a osoch u všetkých členov eurozóny. A prečo? Z dvoch hlavných dôvodov. Reformy sú jednoducho nevyhnutnosťou, aj v tých krajinách, kde ešte neurobili. Či patria do eurozóny, alebo sú na okraji a mimo e, eurozóny, musia urobiť reformy. A neexistuje mustra, to sa mení od krajiny ku krajine ako má urobiť reformy. Každá krajina má svoju vlastnú históriu, o to tu ide. Ak neurobíte reformy, nenastane hospodársky rast. Ale sú tu tiež problémy, e, nezavršenosť, nedokončená Európska menová únia, hospodárska únia. Musíme teda ukončiť veci, o ktorých sme už rozhodli. Rozhodlo sa, že bude banková únia, Musíme začať e, viac pracovať na únii tr kapitálových trhov a vybudovať fiškálnu kapacitu, aby Európska únia mohla zohrať veľmi pozitívnu a konštruktívnu úlohu, tak ako sa to ukazovalo aj v tejto rozprave. Ak tieto veci urobíme, budeme na tom oveľa lepšie aj keď budeme vytvárať eh, fiskálnu kapacitu dlhšie, ako sa predpokladalo, samozrejme, že sa tam stretneme s politickými ťažkosťami. Čo má ECB robiť? Pýtal sa tu niekto. S niektorými konkrétnymi pôžičkami, ktoré si na plecia vzali banky, tzv. nesplatiteľné, nevymahateľné úvery, ECB s tým nič nemôže urobiť. Je to vec národných orgánov. Veľmi často sú tieto záležitosti týkajúce sa ochrany spotrebiteľa, čiže sú tu orgány, národné orgány ochrany spotrebiteľa musia monitorovať, aké podmienky sú na úvery pre spotrebiteľov a pre obyvateľov, ale v, v jednej krajine je problém s nevymahateľnými úvermi, tzv. NPL. Vysoký má sociálne dopady a v iných krajinách tieto nevymáhateľné úvery sa skladajú z dvoch e, množín dlžníkov, normálnych, strategicky, a potom sú takí, ktorí sú súčasťou veľkého sociálneho problému. Odpoveď nie je zmeniť kultúru platieb, ale skôr pomôcť chudobným, ktorí nedokážu splácať svoje dlhy. A tieto dve veci by sa mali uh, oddeliť. Nem, nemeňme, ne, narúžme náš celkový systém, náš finančný bankový systém, lebo ten výsledok bude len taký, že už nebudú môcť úverovať. Súkromný sektor, hospodárstvo. Nie, mali by sme pomôcť tým chudobným, ktorí nevedia splácať svoje úvery, svoje dlhy. Mám ešte viac ako jednu otázku. Niekto ju položil, viacerí ju položili ideme smerom k ďalšej recesii. K tomu sa vyjadrím e, onedlho, ale pýtali sa mnohí, či ECB má nástroje, aby sa vysporiadalo s ďalšou recesiou. Ale áno, odpovedie je áno. ECB má také nástroje, ale majte na mysli, že v súčasnosti máme e, takú menovú politiku, ktorá už teraz sa vie veľmi dobre flexibilne prispôsobovať. Máme dokonca negatívne úrokové sádzby a ukazuje sa, že ešte také aj budú nejaký čas. A dokonca, keď sme sa aj rozhodli e, prestať kupovať čisté aktíva, rozhodli sme sa aj, že súčasné akcie zostanú nejaký čas nedotknuté. Čo to znamená? Znamená to, že S dlhopisy, ktoré budú splatné, bude možné opäť nakúpiť, repurchase. Čo to znamená? Budeme naďalej nakupovať, a to vo veľkej miere, 15 miliónov euro dlhopisov mesačne. Tak sme nakupovali aj za ostatné 3 mesiace minulého roka. Bola tu viac než jedna otázka, ktorá sa týkala toho, či naša monetárna politika pomohla ekvite. Skutočne sme išli do hĺbky, aby sme pochopili to, ako menová politika vplýva na distribúciu statkov. Je jasné, že monetárna politika a rozhodnutia majú redistribučné efekty. Keď meníme eh, sadzby, tak meníme vlastne vzťahy medzi dlžníkmi a tými, čo požičia, požičiavajú peniaze, alebo medzi mladými a starými. Ale istotne nákup aktív, toto má dopad ktoré sú priame, tieto dopady, pretože ceny aktív idú nahor a majiteľia aktív sú skôr bohatí. Takže otázka, ktorá tu je, je, či naša politika zhoršuje redistribúciu. Ak sa pozriete na celé dopady, tak odpovede nie. Prečo? Je pravda, že to zhoršuje distribúciu z krátkodobého hľadiska, ale čo je teda ten najhorší faktor? alebo faktor, ktorý zhoršuje distribúciu viac než čokoľvek iné, to je nezamestnanosť. A monetárna politika Európskej centrálnej banky bola úspechom práve pokiaľ ide o podporu silnej zamestnanosti a rastu zamestnanosti, tak ako som to prezentoval na úvod tejto mojej reakcie. Ešte jedna otázka, kde by som sa obrátil na to, ako malé a stredné podniky majú dostup k pôžičkám. Naša politika bránila snáď alebo obmedzila, zmenšila prístup zo strany malých a stredných podnikov k pôžičkám. Odpovede vôbec, vôbec nie. Oba naše bankové programy vytvorili priestor v rámci tohto priestoru na to, aby sa poníkalo, po, požičiavalo viac malým a stredným podnikom. A všetky údaje, ktoré tu máme od roku 2013, teda od, keď sme, pokiaľ ide o LTRO, toto nie sú nejaké bezpodmienečné podmienky. To sú pôžičky, ktoré sú pre banky na základe podmienok, že budú ponúkať tie peniaze reálnemu hospodárstvu, podnikom. Ja neviem, kde e, ten rozprávkový prvok sa tu vzal, že iba 29 eur zo 100 sa dostalo ľuďom. A čo je taká ironia týchto otázok je napríklad aj to, že počúvame tu, že monitora, monitor, monitor, menové financovanie týchto problémov je možným riešením týchto problémov. To je niečo, čo tu už bolo v minulosti. Je to skutočne prekvapujúce, zaujímavé, udivujúce. Keď menové financovanie bolo k dispozícii pre krajiny, ktoré skutočne využívali menové financovanie pred eurom, tá situácia bola veľmi zlá, pretože boli tu veľké inflácie, bola tu vysoká nezamestnanosť v porovnaní s krajinami, ktoré nepoužívali menové financovanie, ale čo je však Paradoxom je to, že počúvate to, že riešenie menového financovania tu argumentujú tým ľudia, ktorí boli proti tomu, ktorí to označovali ako kriminálny skutok do včerajšku. Myslím, že som už zareagoval na väčšinu otázok. Možno ešte jedno slovo, pokiaľ ide o vyhliadky. Keď sa pozrieme na tú situáciu, akú máme dnes zo statického hľadiska, tak stále tu ešte máme situáciu, kde spotreba expanduje, relatívne silná je, investície expandujú za podpory monetárnej politiky, export, rast exportu je menší, ale stále je dobrý a trh s prácou je dosť silný. Avšak toto všetko sa deje stále pomalšie. A máme stále slabšie údaje ako doposiaľ a to už relatívne dlho. Inými slovami, na začiatku sme mali nižšie údaje a stále to tvrdíme, že niektoré z týchto spomalení vzýšli z dočasných faktorov a bolo to špecifické pre niektoré krajiny a oblasti, napríklad pokiaľ ide automobilový priemysel, toho sa to týkalo, to, to bolo taký dočasný pokles, ale potom sme takisto poukázali na to, že sú tu také permanentnejšie príčiny tohto spomalenia. A príčiny tohto spomalenia v podstate tu budú pretrvávať. Jedna z nich je napríklad to, že v roku 2017 sme mali výnimočný rok v porovnaní s historickými priemermi. A preto sme sa vrátili k pomalšiemu rastu. Ale otázka, ktorú sa treba spýtať, je skutočne toto, čo nazývame stagnáciou, alebo ide to smerom k recesii? A odpovedou je, nie, je to skutočne spomalenie, ktoré nevedie k recesii, ale môže to byť dlhšie, ako by sa očakávalo. A od čoho to teda závisí? tá dĺžka tohto spomalenia, tie trvanie. Na to, aby sme to zodpovedali, musíme sa spýtať otázku, že aké sú tu faktory, ktoré vlastne pôvodne ovplyvnili toto oslabenie rastu. A tieto fakty sa týkajú toho, vidíme tie spomalenia v Číne, my to nazývame geopolitické neistoty. A tu teda vlastne a prirodzená otázka, ktorá z toho vyplýva, je to, že ako dlho tieto neistoty budú trvať tieto geopolitické neistoty spochybňujú v podstate piliere, na ktorých ten poriadok, ktorý bol po druhej svetovej vojne vybudovaný a v podstate spochybňujú takýmto spôsobom aj Európsku úniu. Súvisí to s Brexitom, s obchodnými napätiami s Čínou, takisto s popieraním multilaterálneho systému. A my sme si však všimli, že niektoré z týchto záležitostí sa zlepšujú a niektoré sa zase zhoršujú. A výsledok tohto celého je, aspoň teda v najbližšej budúcnosti, že tu bude takáto neistota, ktorá bude pretrvávať a pozmení to celú tú povahu toho vývinu. A to je nižšia dôvera, to je ten náklad, to je ten, tá cena za to. A Práve z tohto dôvodu teraz hodnotíme tú situáciu, tak ako som ju popísal. Myslím si, pán predseda, pán predseda, mám pocit, že som reagoval na všetky otázky. Ak som snad niekoho bol vynechal, tak sa ospravedlňujem. Ďakujem pekne, pán predsedajúci a pán predseda. A teraz dostane slovo ešte pán spravodajca, pán Mato. Ďakujem pekne, vážený pán Draghi. Chcel by som povedať, že skutočne sa teším z toho, že ste prišli medzi nás. Aby ste sa vyjadrili k výročnej správe za rok 2017, oceňujem to a taktiež oceňujem to, čo ste povedali o našej parlamentnej práci. A ďakujem pánu Dombrovskisovi za jeho pozitívnu analýzu správy a taktiež ďakujem kolegom, ktorí sa vyjadrili. Napriek tomu, že niektorými stanoviskami nesúhlasím, aj tie oceňujem, ale nemali by sme zaspať na Vavrinoch, pán Draghi, mali by sme posilniť našu kapacitu, mali by sa dispozícii príslušné nástroje, aby sme čelili novým krízam. Už máme skúsenosti s krízami, takže by sme nemali robiť opäť tie isté chyby. A je pravda, že máme solidnejšiu menovú úniu, ale naďalej sú to ešte doriešené témy. Napríklad sa o niektorých eh, hovorilo, o rôznych eh, úveroch, ale sú tu, téma, ktoré je treba roz, sú tu témy, ktoré treba rozhodne riešiť. Je treba zdieľať e, rizika, musí to ísť teda ruka v ruke s pošnými krokmi a taktiež chcem zdôrazniť dôležitosť toho, že by sme mali pokračovať a nezaspať na vavíro, chcem zdôrazniť tri veci, ktoré sú obsahnuté v správe a ktoré boli takmer jednomyselne podporené týmto parlamentom. Dôležitosť naďalej pracovať na lepšej finančnej integrácii prostredníctvom únie kapitálových trhov, a taktiež potrebujeme týmto spôsobom vytvoriť dobrú menovú politiku, pracovať na rozvoji eurozóny, taktiež potrebujeme udržateľnosť našich menových politík. Ďalej tu máme e, dohodu z Paríža, Všetky európske inštitúcie musia pomôcť k, jeho, k plneniu jeho cieľov alebo k cieľu tejto dohody. A taktiež jedna vec, ktorú sa taktiež zdôraznili, práca Európskej centrálnej banky, čo sa týka transparentnosti, aby sa zlepšila komunikácia eh, politik tejto banky a musí byť absolútne nezávislá pri vykonávaní svojej menovej politike, tak ako je to stanovené v dohodách. Čo sa týka e, predkladania účtov e, a transparentnosti, tak toto je zásadné. Ďakujem. Ďakujeme, kolega Mato. Tým pádom sa dostávame na e, záver rozpravy. Ďalej tu máme správu pána Torvalca za rok 2018 o bankovej únii. Na 4 minúty bude hovoriť spravodajca. Ďakujem pekne, pán predseda. Musím povedať, že ma veľmi mrzí, že Mario Draghi odchádza z miestnosti práve teraz, keď začíname túto diskusiu. Musím povedať, že eh, som bol trochu sklamaný, keď som si počul predchádzajúci diskusiu a zdalo by sa, že Niektorí našich kolegov zabúdajú, čo sa stalo v minulosti za posledných pár desaťročí od druhej svetovej vojny. Keď sa pozriete na hospodársky rozvoj od roku 1945, tak by sa dalo povedať, že primárne v podstate tam e, došlo k devalvácii a k rôznym hospodárskym chybám, napríklad v prípade Fínska, ale aj ostatných krajín. A v roku 1956 si možno spomeniete, že Spojené kráľovstvo malo taktiež e, finančné problémy. Vyzerá to tak, že táto rada tak, takýchto udalostí sa tiahla dosť dlho a Willy Brandt bol mladým sociálnym demokratom v tej dobe v Nemecku a keď si čítam, čo on vtedy napísal, tak tam vyjadruje svoje obavy ohľadom toho, že príslušné osoby alebo inštancie neboli schopné riešiť hospodárske problémy v Európe. On vtedy navrhoval, aby, členské štá, aby štáty v EÚ vyriešili tieto problémy tak, že by vytvorili Európsky menový fond. Navrhol, aby 20 ich menových rezerv bolo združených, aby sa vytvorila rezerva pre budúce riešenia. Ale samozrejme to malo určitú podmienku a síce, že sa musíme naučiť dodržiavať pravidlá. A vtedy práve tam prišli problémy. A je zaujímavé sa pozrieť na tento citát od Viliho Branta, hovorí, o otázkach meny, hovorí predovšetkým o Nemecku, hovorí po nemecky, že parita medzi hospodárskymi a menovými opatreniami, e, že tam boli pravidlá, ktoré sa stále vracajú. A od tohto prejavu Viliho Branta sme naďalej svedkami stále väčších problémov s menou v rámci európskej menovej politiky. A z tohto dôvodu sme pred 20 rokmi vytvorili menu euro. Teraz už máme oveľa robustnejší systém, viac než kedykoľvek predtým. A je tento systém nepriestrelný, je pripravený odolať všetkým šokom. už to, čo sme videli v rokoch 2008 a 2009, tak tam systém nie úplne odolal šokom, predovšetkým európsky bankový systém, ale boli vytvorené pravidlá a tí, ktorí sledovali otázky menovej politiky za posledných pár rokov, si všimli, že keď Banco Popular, španielská banka, nemohla naďalej dostať svojim záväzkom, tak eh, sa to vyriešilo riadným spôsobom. Ďalšia banka, alebo ďalšie banky nasledovali. Takže boli tam určité problémy, niektoré úvery neboli splácané a prišli aj ďalšie problémy, ale teraz sme na tom oveľa lepšie, než sme boli pred 50 rokmi. Ďakujem. Ďakujem, kolega Torvalds. A Teraz mene komisie bude hovoriť komisár Dombrovskis. Pán predseda. Vážení poslanci, poslanky, dovolte mi v prvom rade poďakovať pánovi Torvalcovi za jeho výročnú správu o bankovej únii. <clears throat> Ako sme počuli, táto správa je vynikajúcou správou o tom, správou o tom ako nám Banková únia pomohla podporiť jednotný trh, zrovnoprávnila podmienky na trhu a prispela k finančnej stabilite. Podarilo sa nám dosiahnuť naozaj veľmi veľa, odkedy sme prekopali celý e, systém dohľadu a kontroly finančných inštitúcií, ale tento systém ešte stále nie je dokončený. Táto práca sa neskončila. Dokončenie bankovej únie je jedna z priorit pre túto komisiu a preto vítame túto správu a to, že počiarkuje aj pokračujúci záväzok dosiahnuť tento cieľ od minuloročnej diskusie. Som rád, že môžem končetovať, že máme v rukách matateľné znaky e, zlepšenia. Máme tu v prvom rade dohodu o tzv. bankovom balíku. Gunnar Hockmark a Peter Simon o tom rokovali v mene Európskeho parlamentu. Tento bankový balíček posilní systém ochrany a záruky a zároveň posilní celý bankový rámec pre absorbovanie šokov a ochrany vkladov Technická práca na jeho finalizácii práve prebieha a tešíme sa na čoskoré dokončenie tohoto procesu, tak aby o tom parlament mohol dokončiť e, túto prácu alebo skúmanie tohto návrhu ešte pred ukončením svojej práce. Ďalej napracujeme na dokončenie akčného plánu, ktoré prijala Rada v júli 2017 pre boj s nevýkonnými úvermi a vrátanie schválenia viacerých návrhov komisie, no a potom ešte pod Robertom eh, Gualtierim a Ester Lange eh, sme dosiahli rýchlu dohodu o záručnom, eh, záručnom záložnom pláne pre ochranu nevýkonných úverov. Posledné dáta ukazujú, že bankový kapitál a pozícia likvidity sa naďalej zlepšovali. Ehm, banková zadloženosť znižovala a pritom absorpčná schopnosť strát sa zvyšovala. Zároveň bankové súvahy teda, e, sa zlepšovali a zelené nárazníkové zóny sa e, budovali. Komisia naďalej e, pozitívne vníma, že MPL pomery klesali vo všetkých členských štátoch, tomu podporovali aj, to podporovali aj konkrétne kroky jednotlivých bank a zároveň ale vidíme, že jednotlivé úrovne MPL musia byť naďalej NPL musia byť riešené a zároveň tento akčný plán musí byť naplno implementovaný pre nevykonané úvery. Ďalej celé ďalšie opatrenia boja proti praniu špinavých peňazí sa zaviedli v roku 2018 a komisia priniesla legislatívny návrh rovnako ako, ako aj e, sprevádzajúce oznámenie, ktoré hovorilo o posilnení rámca Európskej únie boja proti praniu špinavých peňazí a dohľadom. A náš návrh je súčasťou širšieho balíčka opatrení, ktoré majú posilniť tri e, orgány dohľadu Európskej únie a a všetky ostatné opatrenia, ktoré súvisia s bojom proti praniu špinavých peňazí a vítam pozíciu, ktorú prijal Európsky parlament práve na základe správy Pervan Šperes a Otmara Karasa. Spolieham sa na vašu plnú podporu, tak aby sme dokončili rokovania o legislatívnom návrhu a to ešte do konca tohoto mandátu. Um, Vystavenie bank voči štátnemu dlhu je ďalší problém. Tu máme veľké presahy, o tom komisia zdieľa názor parlamentu v roku 2018. Komisia zdieľa, prijala návrh na um, na cenné papiere kryté štátnymi dlhopismi v rámci posilnenia Eh, likvidity bank, čo sa týka fintechu. Tam komisia plne súhlasí s tým, že je to potreba zabezpečiť rovnaké eh, podmienky pre hospodárskú súťaž medzi všetkými hráčmi na trhu, pričom zároveň chceme podporiť nábor alebo teda zapájanie nových technológií. A to je aj náš pohľad na fintech a oznámenie o tejto téme. Máme tu akčný plát a celý rad eh, konkrétnych, konkrétnych opatrení, ktoré majú posilniť aj celkovú odolnú systému. Ako sme už spomínali, okrem konkrétnych krokov vpred sme stále ešte nie v cieli. Viac potrebujeme urobiť ohľadom spoločného záložného plánu pre jednotný rezolučný fond a zároveň pre európsku schému záruky vkladov EDIS. A vítame aj to, že táto správa víta dôraz na kontinuálnej práci v týchto návrhoch. Čo sa týka spoločného záložného plánu, tu máme Ehm, napredovanie. Tu sa posúvajú veci vpred. Dohoda z roku 2018 zo summita, samitu musí byť teraz čo najskôr zapracovaná do zmeny dohody o ESM, ideálne do polovice tohoto roka. Zároveň tu máme Európsky mechanizmus stability, ktorý má byť zároveň tým poskytovateľom záložného plánu a ten musí byť integrovaný do európskeho rámca. Tým sa zvýši demokratický dohľad nad jeho aktivitami. Ehm, bohužiaľ, menej napredujeme v oblasti zavedenia EDIS, čo je kľúčový tretí pilier bankovej únie. Takže v tomto smere vás vyzývam, aby ste dokončili správu pod vedením Ester de Lange ešte pred voľbami, aby ste e, preukázali podporu Európskeho parlamentu pre tento projekt a vyzývam vás, aby ste zapozreli aj na bankovú úniu ako na iniciatívu, ktorá prináša prínos pre všetkých európskych občanov. My sme naozaj dosiahli veľa odkedy kríza prepukla. Máme tu reálne pozitívne dopady na podniky aj domácnosti. Zároveň však budeme braní na zodpovednosť, čo sa týka rizík, ktoré vyplývajú z nedokončenej bankovej únie. Takže využíme efektívne zostávajúci čas v rámci tohoto politického mandátu a napredujme smerom k dokončeniu bankovej únie. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Hökmark na minútu a pol, vážený pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. aj vám, a pán komisár, ďakujem pekne pánovi spravodajcovi. A myslím si, že dnes je to práve, keď oslavujeme 20 rokov eura, je dôležité vidieť, koľko sa veci zmenili aj v nedávnom období. Finančné trhy, sú analyzovanie rizik, príjmanie rizik a distribúcie rizik. A v rámci týchto jednotlivých krokov e, sa vytvárajú aj isté kľúčové uholné body e, bankovej únie. Dnes máme oveľa lepšiu možnosť analyzovať rizika. To je práve jedna z tých výhod EBRD, e ale zároveň je to aj vytvorenie jednotlivých orgánov dohľadu sme dnes lepšie, sme si viac istí, že môžeme rizika príjmať. Vždy bude nejaká kríza. Otázka je, ako sa s ňou vysporiadame, ako sme pripravení sa z tejto krízy dostať. A vytvorenie záložného plánu, rovnako ako aj lepšia legislatíva, ktorá snáď ehm, bude prijatá hľadom nevýkonných e, úverov, bude čoskoro súčasťou tohoto. IBRD, e je rovnako dôležitým signálom, že všetci tí, ktorí investujú do bankovníctva, majú isté riziko a to riziko musíme distribuovať, pretože tá legislatíva, ktorú tu dnes máme hľadom kapitálových požiadaviek v rámci EBRD, je, vytvára naozaj veľmi dobré predpoklady preto, aby sme e, podporili ekonomiky Európskej únie, tak aby sa dokázali vysporiadať s novými prichádzajúcimi krízami a zároveň, aby sme sa z nich dostali v lepšom stave než v minulosti. No a práve preto chcem poďakovať spravodajcovi, komisii. Je naozaj pravda, že máme toho ešte veľa pred sebou, ale nepodceňujme to, koľko sme už dosiahli. Ďakujem, Ďakujem kolega Hökmark. A teraz kolega Fernández na, na minútu a pol. Sí, buenas tardes. Ďakujem pekne, príjemný večer. Ďakujem, eh, vážený pán predsedajúci, ďakujem pekne, pán podpredseda komisie, že ste tu s nami. V prvom rade chcem poďakovať pánovi Torvalcovi ako predkladateľovi tejto správy za jeho duch spolupráce a všetkým ostatným spravodajcom za to, že sme dosiahli tento tento finálny text, o ktorom budeme hlasovať zajtra. V každom prípade by som rád indikoval, že táto správa, tá, o ktorej, v ktorej budeme posudzovať fungovanie bankovej únie, to je naozaj vhodná príležitosť a zároveň je dôležité, aby sme um, počiarkli, že je nevyhnutné, aby sme dokončili uh, inštitucionálny rámec pre bankovú úniu. Tento parlament urobil veľké úsilie v rámci tohto mandátu, najmä počas posledných mesiacov, tak aby sme sa vysporiadali s jednotlivými balíčkami znižovania rizik. Bol to bankový balíč, balíček nariadenia o e, regulovaní e, nevýkonných úverov, ale zároveň potrebujeme v tomto smere ďalšie úsilie počas ostávajúcich mesiacov, tak aby sme dokázali e, vytvorili dostatočnú schému záruky vkladov, dokončili tak bankovú úniu a zároveň zabezpečili produkt, ktorý umožní aj účinné zdieľanie verejného dlhu, ktorý bude verejným statkom a zároveň bude účinne krytý záložným plánom ehm, v prípade e, e, e, Európskeho fondu pre riešenie kríz. Takže v tomto smere nám zostávajú niektoré kroky, ktoré musíme prijať, aby sme dokončili túto cestu. A pretože nám tento parlament, aby sme dokázali byť schopní e, počas týchto 4 mesiacov, ktoré nám zostávajú, ďalej rokovať, a tak ako sme už robili v minulosti, aby sme dokončili tento proces a dokončili aj záruku vkladov. To sú nevyhnutné nástroje preto, aby banková únia fungovala a aby sme nemuseli prežívať také krízy, aké sme zažívali počas posledného 10 ročia. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Fernández. Teraz má na jednu minútu slovo pán Ožok. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Dovolte mi poďakovať za veľmi vyváženú správu, pretože tu berieme do úvahy poznámky všetkých skupín. Zdôrazňuje sa tu aj význam toho, že musíme obmedzovať rizika a zároveň zvyšovať finančnú stabilitu. Som preto naozaj veľmi rád, že v tejto správe Ehm, udržiavame rôznorodosť jednotlivých stabilných bankových modelov a zároveň vidíme, že tu je prevencia vzniku ehm, akéhosi monolitického európskeho bankovníctva. Pán spravodajca veľmi správne poukázal na prípady, špaň, eh, prípady prania špinavých peňazí a je to naozaj veľký podiel úverov, ktoré sú ohrozené a v konečnom dôsledku sme potom videli aj ehm, na konci roka 2017 ten odhad až na 40 celkového rozsahu bankovníctva. Polská delegácia v skupine EKR túto správu podporí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán kolega Ošok, teraz na minútu má slovo pán kolega Viegas. Ďakujem veľmi pekne. Otázka, ktorú by sme si mali klásť, je, či máme finančný systém, ktorý dokáže vyriešiť problémy, ktorým čelí naše hospodárstvo finančný systém naďalej je problémom pre Európsku úniu, nie je riešením. V tomto smere sme znepokojení tým, že musíme neustále očisťovať súvahy bank a to je spôsobené tou špekulatívnou špirálou, ktorá bola aj v zrote finančnej kríži, krízy. Počas posledných rokov sme sa pozerali na bankové súvahy, riešili sme tie problémy nesúvah, ale tá otázka bankového zadlženia je ešte stále pomerne akutná. Máme tu akvizície a spájania banky sa vytvárajú megabanky, ktoré nám spôsobia obrovské budúcno- problémy do budúcnosti. A v tom konečnom návrhu sa nám na záver podarilo dosiahnuť ESM, aby dokázalo slúžiť um, SRP, ale to bude znamenať len to, že budeme mať oveľa viac peňazí a budeme oveľa viac peňazí nalievať do bank. A to znamená, že by sme mali e, banky dávať do služieb hospodárstva, a nie naopak. E, pán Mono na minútu. Pán predseda, federatívna e, smernica o bankovej únie je úplne antidemokratická, totalitárna, pretože od 94. členské krajiny e, prišli o svoju suverenitu na úrkor Európskej centrálnej banky. V žiadnom prípade nemáme demokratickú kontrolu a presun politickej zodpovednosti do Frankfurtu to bola vážna chyba, lebo sa prerušila línia medzi štátom a bankovým systémom, čo vlastne štát robí úplne bezmocným. Finančné trhy, bankové depozity, vklady klientov, toto všetko e, je s tým spojené v eurozóne, kde sa využíva bankový systém a je tu riziko permanentnej insolventnosti. Toto je veľmi nebezpečné pre finančnú stabilitu, sociálno-ekonomické dôsledky pre európske krajiny. V mene demokracie a všeobecnom záujme občanov je potrebné urgentne skončiť túto situáciu a vrátiť kontrolu e, e, nad bankami na národnú úroveň, teda ľuďom. Na minútu a pol má slovo pán Langen. E, Ďakujem e, spravodajcovi, ktorý do veľkej miery prevzal stanovisko EPP. Chcem mu vyložene poďakovať za dobrú správu. Práve sme počuli dvoch predrečníkov, zastupca GUE e aj FDD hovorili a obaja poslali pozmeňujúce návrhy. GUE chce ukončiť bankovú úniu a EFDD chce výnimku pre Taliansko. Takže pokiaľ by sme našli takéto riešenie, tak to tu môžeme rovno zbaliť. Ja by som chcel nielen poďakovať spravodajcovi, ale aj povedať, ktoré veci boli pre nás dôležité. Každý, kto sa zaberal bankovou krízou, vie, že to bola e, v podstate lakomosť a nedostatočná regulácia, ktorá viedla k tejto e, situácii. Nena, v podstate nenasytnosť, lakomosť tejto branže, tá bola dôležitá a chcem poďakovať komisii, napriek tomu, že implementácia nárade trvala dlho, e, ich predpisov. Proporcionalita medzi veľkými a malými bankami je dôležitá. Napríklad v Amerike je tam regulácia pre Wall Street, to sú veľké banky, a Main Street, to sú tie malé. V Európskej únii nič takéto nemáme. Ďalej, boj proti praniu špinavých peniazí bude úspešný len pokiaľ eh, členské štáty budú implementovať príslušné pravidla. Po tretie, problémové úvery musia byť naďalej odburávané, na tom sa zhodneme. Po štvrté, rôznorodosť bankových modelov EÚ nemôžeme spochybňovať a ja mám taký dojem, že sa to skúša predovšetkým v prípade Nemecka. No a ako posledná vec, systém poistenia vkladov. Toto je veľmi dôležité. Toto nesúvisí len s koncom nášho e, parlamentného obdobia. Ďakujem, kolega Langen. A teraz na minútu a pol pani kolegyňa Beres. Ďakujem pekne, pán predseda, pán podpredseda. Myslím si, že tu skúmame správu, ktorá je veľmi užitočná, týka sa stavu bankovej únie. Už ste pripomenuli zo pár bodov a ja chcem povedať, že dobré fungovanie tejto bankovej únie je kľúčové pre fungovanie našich samotných e, ekonomík a chcem vás upozorniť na dve zásadné veci. Poprvé, musíme ísť ďalej Hovorili ste o boji proti praniu špinavých peňazí, čo núti nás posilniť a parlament vás tom podporil posilniť autoritu Bankovej únii, aby sa stala skutočným púlom pre ostatné e, dozorné orgány, aby sme bojovali proti praniu špinavých peňazí. Toto je zásadné. Nebude to možné bez revízie správy dozorných orgánov a my chceme, aby nás komisia plne podporila v mandáte, ktorý sme dostali veľkou väčšinou. Druhé posolstvo diskusia medzi znižovaním rizika a zdieľaním rizika máme dojem, že niekedy členské krajiny alebo niektorí z kolegov v tomto parlamente postupne sklzajú zo svojich požiadaviek, čo je nepriateľné. A byť súčasťou bankovej únie znamená byť ňou od prvého dňa. A vzhľadom k tomu, čo sa urobilo na zníženie rizika pod tlakom a žiadosti niektorých členských krajiných, e, je spojené alebo mm, je spojené s týmto faktorom a musíme teda napredovať ďalej. Ďakujem, kolegyňa Bereš. Teraz kolega Starbaty na minútu a pol. Pán predseda. Mario Draghi pred rokom v tomto parlamente povedal, že potrebujeme systém e, posilnenia, poistenia e, vkladov, že toto je zásadná súčasť e, našho menového, našej menovej únie, ale ja si myslím, že v podstate týmto sa situácia len zneistuje. Riziko v bankách, ktoré už existuje, tam sa samozrejme súvadajú retušovať, to vieme. A po druhé, pán Draghi opäť produkuje tie nesplatné úvery. Sú tam obrovské rizika. Banky idú do takých rizik, do ktorých by za úpačných podmienok neišli. A už Aristoteles povedal, že keď sú všetci zodpovední, tak v podstate v realite nie, sú, nie je zodpovedný nikto, alebo inými e, slovami, pokiaľ E, zaplatí niekto iný, tak si všetci radi prisadia. A v podstate toto nezlepší situáciu v bankovom sektore. Ďakujem, pán kolega Štarbaty. Teraz pán kolega Urban Krespo na minútu. Ďakujem. Pred 11 rokmi začala finančná kríza a veľká reforma e, bankového systému, ktorá bola oznamená, zlyhala. Európa dnes nie je lepšie chránená pred budúcou finančnou krízou banková e, únia dopadá na tento sektor, kde v podstate zanikajú. Malé stredné banky sú prehltnuté veľkými bankami a je tu skutočne oligopol a nemôže sa zaručiť, že nejaká banka bude zachránená len verejnými peniazmi. Európska, Európska centrálna banka sa chová ako najväčšia súkromná banka a klienti E, sú potom ponechávaní e, v rukách e, pochybných fondov a skutočne nevykonáva svoju dohľadnú funkciu. My potrebujeme zodpovedný a stabilný systém pod dohľadu verejnosti, ale bohužiaľ sa uberáme jasne opačným smerom. Nie sme lepšie pripravení, naďalej bránime banky a nebránime ľudí. Ďakujem kolega Urban Crespo a teraz na minútu pán Valli. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Je mi ľúto, že pán Lange odišiel, ale chcem povedať, že hovoril, že moja skupina chce pomáhať talianským bankám. Ja verím, že on chce pomôcť zase nemeckým bankám. Každý predsa myslí na E, svoju krajinu. A napríklad si zoberieme taký Nordbank, ktorá má veľké e, problémy s pohľadávkami v námornom sektore. Takže v tomto smere je naozaj dôležité, aby sme robili rozumne to, že e, nie je možné uvažovať proste o zabezpečení bank, ktoré majú veľké objemy akcií v rizikových, v rizikových sektoroch. Takže v tomto smere je naozaj dôležité, aby sme prijali aj návrhy od niektorých súkromných bank, napríklad v Nemeckom, v nemeckej tlači zaznela tá kauza banky BlackRock, ktorá neprešla e, s zaťažovými testami a v tomto smere sa to týka aj úvah tohto typu. Nemecko a Francúzsko dostali stovky miliónov verejných eur pre záchranu svojich bankových systémov a Taliansko robí obrovské úsilie. Znížili sme e, objem zlých úverov, nevykonných úverov počas posledných rokov a treba byť aj citlivý voči tomu, kto dnes práve potrebuje pomoc a kto robí najväčšie úsilie preto, aby sme sa vyhli tým najväčším problémom, ktoré sa môžu rozšíriť do celej Európy. Ďakujem. Ďakujem kolega Vali, teraz kolega Rosati na minútu a pol. Ďakujem, pán predseda. pán popredseda, súhlasím, že sme pokročili s našou bankovou úniou, ale to už sme robili celých posledných 7 rokov a ešte sme nedokončili prácu. Chcem vás upozorniť na tri aspekty, ktoré sú teraz dôležité. Po prvé, musíme zhrnúť proces v súvislosti eh, s eh, likvidáciou bank. Mali sme určité problémy pri mene našho, e, zmene nášho mechanizmu stability na príslušný fond a ďalej, čo týka e, poistenia alebo záruky e, pre vklady, tak tá je skutočne potrebná. A máme veľký dlh, ktorý pravdepodobne nikdy nebude splatený a to je skutočne obrovská záťaž. A bude pre nás veľmi ťažké sa dostať z krízy. Mám minútu 30, pán predseda. Takže toto nám veľmi skomplikuje čeliť ďalšie nadchádzajúcej kríze. Takže prosím, dokončite prácu na bankovej únii. Ďakujeme, kolega Rosaty. Prosím, prepačte, bola to naozaj moja chyba. Teraz kolegyňa Piety na minútu a pol. 10 rokov po finančnej kríze je vhodná chvíľa na to, aby sme sa pozreli, čo sa udialo a ako inštitúcie vyriešili problémy v bankovej únie. Chcem poďakovať komisii za všetky požiadavky, ktoré boli stanovené, aby sme mohli Eh, pokryť bankovú úniu už v tomto mandáte a aj na politickej úrovni. Sú tu tri veci. Príliš vysoká zadlženosť, eh, splácanie dlhov, rizikové investície, mm, toto zostáva ako keby vysieť vo vzduchu udržateľné financie, operácie bank, pôžičky. Ďalšou témou je, ako regulovať ostatných operátorov, napríklad rizikové fondy a ostatné typy fondov, ktoré musia splňať rovnaké požiadavky aby sa mali investori nedostali do rovnakého rizika, ako sme videli u bank. A toto je problém, ktorý komisia musí vyriešiť. Ďakujem pekne, pani Kajnen, Dostávame sa k spontánnej doprave, pán kolega Kaputo. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Aby sme zabezpečili finančnú stabilitu, je nevyhnutné, aby sme naďalej pokračovali v dokončení bankovej únie a to tým, že príjmeme opatrenia, ktoré budú znižovať bankové rizika banková únia musí zabezpečovať finančnú stabilitu a okrem toho musí chrániť rôzne modely bankovníctva, ktoré sú udržateľné celej Európskej únii a zároveň musí e, podporovať celý európsky systém bankového e, systému v rámci jednotného modelu, tak aby sme dokázali prijať do tohto modelu aj najmenšie banky. Takýmto spôsobom najlepšie odpovieme na požiadavky občanov a ich e, očakávanie, ktoré majú. A musíme v tomto smere zabezpečiť to, aby Európska centrálna banka mala jednotný prístup a zároveň aby um, bojovala proti um, praniu špinavých peňazí, jasne signalizovala, aké sú kompetencie dohľadov, um, orgánov dohľadov na európskej, ale aj na národnej úrovni. Máme tu isté obavy ohľadom šírenia takého še- uh, tienistého bankového systému alebo šedého bankovníctva,